hlasovanie. Myslím si, že veci by e, šli rýchlo od ruky. Máme pred sebou e, vysvetlenia hlasovania. Teraz najprv k situácii na Ukrajine. Začneme kolegom Tenokom, ktorý bude hovoriť za svoju skupinu a preto má až dve minúty e, rečníckého času. EKR víta zvolenie pána Porošenka v nedávnej dobe jeho vojenské kroky v Sloviansku slávili úspech e, na základe podmienky, že obe strany by mali sa snažiť o prímerie a mali by sa prepustiť rukojemníci. Rusko by nemalo destabilizovať celú krajinu. Ak by tak konalo, EÚ by mala pristúpiť k ostrejším ekonomickým sankciám voči Moskve hľadať treba mierumilovné riešenie krízy, e, ukončiť únosy, popravy a ďalšie zastrašovanie, ktoré charakterizujú tento tragický konflikt. Takéto riešenie musí rešpektovať teritoriálnu integritu, e, ktorú Rusko tak zahambujúcim spôsobom narušuje. Naozaj sú tu eh, obavy zo strany členských krajín ako pobaltské krajiny či Polsko, pretože eh, eh, je tu postup Ruska, ktoré by malo byť za talianského predsedníctva s príslušnými platformami upozornené. A takisto sa to týka i zmluv o, o spolupráci s kandidátskými krajinami v regióne. Premiér Renzi by sa nemal e, zaoberať Ruskom len e, z komerčných dôvodov, ktoré, pretože Rusko sa za Putina snaží nastoliť autoritatívnu verziu starého sovietského zväzu, ktoré nemá, ale, ktorý ale nemá miesto v našom modernom svete. Ďakujeme, kolega. Kolega Šogor dostáva slovo teraz. Ďakujem. Ďakujem pekne. V súvislosti s Ukrajinou sú ešte mnohé otázky nerozhodnuté. Zmena ústavy by mala zabezpečiť mier v celej krajine a je nepredstaviteľné, aby zmenená ústava platila bez zohľadnenia regionálnych rozdielov a bez zohľadenia práva menšín použitia jazyka. Ja som presvedčený o tom, že demokratická suverénna Ukrajina, eh, kde sú dodržiavané ľudské práva, bude mať úspech len vtedy, keď všetci občania budú mať rovnaké práva, bez ohľadu na to, či občania hovoria ukrajinsky, maďarsky alebo nejako inak. A preto je dôležité aby v prípade zmeny ústojí e, bolo zabezpečené, aby menšiny regionálne zoskupenia zohrávali úlohu v živote krajiny. Ďakujem pekne. Ďakujem kolega Šogor. A pro... Ja by som... Ja už snáď začnem menovite žiadať kolegov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 E, krajina, e, v krajine je občianská vojna. Krajina sa bráni e, pred vlastne americkým imperializmom, takže toto je naozaj veľmi ideologické uznesenie, pretože preto som nehlasoval za. Ďakujem, pani kolegyňa Wikström. Kolegyňa Wikström. Mohli by ste eh, vyzvať kolegyňu, aby eh, teda pokračovala eh, vo svojom rozhovore vonku. Prosím všetkých, ktorí keď už dovystupovali, aby od, odišli zo sály a zachovali pokoj. Rezolúcia je jednostranná. Hlasovali sme proti, pretože toto uznesenie je jednostranné. Toto uznesenie zbytočne antagonizuje váženého pána prezidenta Putina, ktorý musel v Rusku čeliť mnohým útokom od ľudí, ktorí tvrdia, že by mal vlastne on to byť, kto poslal ruské vojska do Ukrajiny a pritom v záujme mojej krajiny je silná nezávislá Ukrajina čo neznamená, že musíme uražať ľudí, ktorým, ktorí sa nám nepáčia. Súhlasím s tým, ktorí tvrdia, že sa tu stretávame s americkou agresiou. Američania hľadajú zámienku na začatie vojny, pretože sú na pokraji bankrotu a práve preto chcú začať vojnu, pretože tak by mohli splatiť svoje dlhy. Ďakujeme pekne, pán Kovin Miche. Chcem upozorniť, že nebudú pripustené modré kartičky pán Preda. Prosím vás, opustite sálu, keď sa chcete rozprávať. Teraz nasleduje pani kolegyňa Alfiel Guzman. Gracias. Hemos votado en contra de la resolución. Ďakujem. Hlasovali sme proti tomuto uzneseniu, pretože odsudzujeme to, že sú tu komplici zo strany európskych inštitúcií spolu s ukrajinskými orgánmi, zorganizovali puč. Sú to neonacisti na ukrajinskej strane. Európska únia sa rozhodla postaviť na stranu viac národných záujmov a geopolitických záujmov Spojených štátov, namiesto toho, aby sa postavila na stranu národov, národa ukrajinského ľudu Ukrajiny. Chceme vidieť nezávislé vyšetrovanie, ktoré by e, vyšetrilo masaker v Odese, kde Aktivisti z odborov boli zabití, viac ako štyria mŕtvi, zabili ich pravicoví extrémisti a chcela, chceli by sme, aby boli odsudení títo pravicoví extrémisti v Európe, ale aj na Ukrajine. Ďakujeme. Pán Abdon Guzman. Pán Ďakujem. Cimer. Kolegyňa Cimer. Kolegyňa Cimer. Pani kolegyňa Cimer. wäre sehr schön wenn da hinten der konvent sich nach draußen vertagen würde. es folgt jetzt herr kollege carver. Pán Carver, ak príjmeme toto uznesenie, bude to naozaj podpora politikov, ktorí volajú po vojne. Bude to mať mraziaci účinok na civilizované národy, ktoré by mohli radšej sa angažovať v tom, aby navodili mier a aby zabranili zločinom proti ľudskosti tak, ako bolo toto uznesenie prijaté, to naozaj je v poriadku, aby vojenskí predstavitelia sa vyhli prenasledovaniu a e, majú teraz politikov v hrsti. Títo im pripravili také uznesenie, že sa vyhnú svoje vine. Ďakujeme, pán Carver. Ďalším, ďalšou rečničkou je pani Ždanoka. Ja som hlasovala proti tejto rezolúcii a som šokovaná, že mnohí kolegovia, mnohé kolegyne, čo sa týka aj predchádzajúceho uznesenia k východnému partnerstvu Rusku a Ukrajine, e, mali takýto vzťah k našim vzťahom k Ukrajine. Toto uznesenie e, už od septembra do apríla o ňom sa rokovalo. Nehovorím, že sa v máji, v júli a v júni neodohrali hrozné udalosti v, na Ukrajine. Prečo ste ich vyňali z tohto uznesenia? Vytvorili ste taký text, ktorý vychádza z nerovnakého postoja k tým, ktorí sú za pristúpenie Ukrajiny k EÚ a proti pristúpeniu Ukrajiny k EÚ, ako keby boli Ukrajinci Eh, občany druhého rangu. Pozrite si odsek 1 tohto uznesenia. Podľa nezávislého prieskumu, ktorý sa vykonal v decembri, okamžite po tomto hlasovaní 49 Ukrajincov sa identifikovali ako podporovatelia Majdanu a 45 boli pr- proti Majdanu. Rusko 43 krát je v tejto rezolúcii spomenuté 43 krát a Spojené štáty nulakrát. Ďakujeme pani Ždanoka, prerušuje predseda rečničku. Ich möchte Sie alle darauf hinweisen, es hören zwar jetzt nicht viele, aber wenn Sie diese Stimmerklärung vor... Sice mnohí nepočúvajú, ale keď prečítate prejav veľmi rýchlo, tak e, to e, môže spôsobiť ťažkosti pri tlmočení. tých z vás, ktorí sú noví a nevedia tieto pravidlá, dovolím si prerušiť vás, pretože to nikomu naozaj nepomáha, keď s nerozumieme eh, vzhľadom na rýchlosť. Toľko teda vysvetlenia hlasovania k, k situácii na Ukrajine. Teraz prejdeme k vysvetleniu hlasovania k otázkam eh, pracovných miest eh, pre mladých. Začína kolega Luke. Es beginnt Herr Kollege Luke, habe ich gesagt. Ja, bin ich aufgerufen worden. Arbeitsplätze für Jugendliche. Ja. Ähm, k akej téme ste ma vyvolali? K téme nezamestnanosť mládeže? Chcel by som vysvetliť moje hlasovanie na túto tému. Odmietol som toto uznesenie, pretože e, sa nezaoberá e, skreslením hospodárskej e, súťaže v EÚ dôležitým, dôležitou príčinou, ktorou je európska, spoločná európska mena. Táto zhoršuje situáciu značne obzvlášť v južných krajinách EÚ a z toho vyplýva nezamestnanosť a obzvlášť nezamestnanosť mládeže. Treba e, určite e, poukázať aj na túto veľkú e, prekážku pre hospodársky rozvoj. Ďakujem. Teraz kolega Sogor. munkanélküliség méreteket ölt Nezamestnanosť e, medzi mladými ľuďmi e, veľmi vzrástla. Tento problém je naozaj obrovský. V budúcnosti, v budúcich rokoch e, sa to bude ešte zhoršovať v dôsledku demografickej situácie. Problémy budú ešte horšie E, pretože financovanie systému sociálneho zabezpečenia e, bude e, čoraz obťažnejšie. Preto je potrebné zlepšiť situáciu mládeže v oblasti zamestnanosti, ale bez prispenia členských štátov to nie je možné. Malé a stredné podniky však sú podrobené veľkej eh, byrokratickej záťaži. Keby sa táto eh, znížila, bolo by pre ne veľmi jedno, oveľa jednoduchšie dožiavať pravidla a tým by mohli zamestnať aj viac mladých ľudí. Ďakujem. Eh, teraz kolega, kolega Sander. Ďakujem, a pán predseda, milé kolegyne, kolegovia, ja som hlasovala za toto uznesenie Máme približne 23 nezamestnaných a v podstate ide o ľudí mladších než 25 rokov. Tí sú najväčšími obeťami. Samozrejme, že toto všetko e, spôsobuje určité rozčarovanie z celej Európy. Ako e, môžeme veriť v tento európsky projekt, tak nám e, neponúka žiadne perspektívy. Iniciatíva pre zamestnanie mládeže je iba začiatkom, avšak e, v mojej krajine sa to týka iba jedného z piatich regiónov, ale vo všetkých regiónoch sú obrovské problémy s nezamestnanosťou mládeže. Ja som z pohraničnej oblasti a myslím si, že potenciál pohraničných oblastí, e, konkrétne mojej, ešte nebol využitý. Bolo by teda e, podporovať programy mobility, viacjazyčnosť, aj možnosť dosiahnutia e, dvojitých diplomov. Pán predseda, Európa by mala využívať potenciál našej novej mladej generácie. Ďakujem kolegyni Sander, teraz kolegyňa Mela. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Ja som hlasovala proti, pretože nezamestnanosť mladých je výrazom zlyhania na utopie. Máme 2 milióny Poliakov, ktorí nepracujú, máme masívnu nezamestnanosť. Ukazuje sa, že nezamestnanosť mladých ľudí, ktorí sú vzdelaní nevhodným spôsobom alebo nie sú vôbec vzdelaní, je veľkou témou. A ľudia v celej Európe Najmä mladí ľudia sú hlavnou obeťou týchto hospodárskych otrasov. V Európe prijali sa mnohé rozhodnutia, tu, napríklad štrukturálne fondy, a to ukázalo, že sme sa nedokázali prispôsobiť našim inštrumentáriom európskych nástrojov k riešeniu problémov. Je tu legislatíva o pristahovalectve, ktorá sa rozbujnila. Máme priveľa právnych noriem a aj takto nie je vyriešené. Ďakujeme pani Melon, pani Begin, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ďakujem. Napriek návrhom mojej skupiny napríklad e, výnimka e, tých 3% pre investovanie, e, ani, ani ste ich len nezohľadnili, pretože si to neželali veľké politické skupiny tohto parlamentu. Hnutie piatich hviezd, ktoré zastupujem, však predsa len považovalo tento text za podporenia vhodný a preto som ho podporila aj ja. Kolegovia, posolstvo pre vás, ktoré mám teraz, je veľmi jednoduché. Myslíme si, že nezávisí, odkiaľ pochádza nejaká myšlienka. Je dôležité, či je dobrá alebo nie. Je dôležité, či by sa páčila, či by podporovala občanov, ktorých tu máme zastupovať. My budeme vždy e, tento princíp e, e, presadzovať. Dúfam, že to, čo som práve povedala, bude inšpirovať prácu jednotlivých výborov v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem kolegyňa Begin a teraz kolegyňa Petír. Hvala lepo, gospodine predsjedniče. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Kolegyne, kolegovia, podporila som toto uznesenie o zamestnanosti mladých. Bolo to preto, aby som povzbudila pri, prichádzanie e, riešení zo strany Európskej únie riešení, ktoré sa týkajú vysokej nezamestnanosti mladých. Najhoršia situácia je na juhu Európy a ani Chorvátsko nebolo ušetrené ťažkosti, ktoré spôsobila hospodárska kríza. Kríza zasiahla najmä mladých a starších ľudí. Jedna tretina nezamestnaných v Chorvátsku sú práve mladí ľudia od 15 eh, rokov do 24 rokov a kvôli tomu odchádzajú z Chorvátska, pretože nedokážu uplatniť svoje právo na prácu. Je to ľudské právo a ak to nedokážu uplatniť, tak je to výsledok zlej politiky. Keď sa vrátim domov, poviem, že som volala po uplatnení záruky pre mladých, pretože z týchto 6 miliard sa nič nevynaližilo v členských štátoch EÚ a problém zostáva nevyriešený. Ďakujeme pekne, pani Petýr. Ďalšou rečničkou je pani Činiky. Ďakujem, pán predseda. Zníženie e, nezamestnanosti mladých je jednou z najväčších víziev, ktorý, s ktorými sa budeme musieť popasovať v budúcich rokoch, lebo sa týka všetkých e, členských štátov EÚ. V niektorých z nich je miera nezamestnanosti mládeže naozaj zúfalo vysoká mnohí nenajdú žiadnu prácu a preto musia emigrovať. Preto situácia je veľmi vážna aj v mojej krajine, v Taliansku. A úlohou novej komisie bude vytvoriť nový e, plán hospodárskej e, obnovy, ktorý by sa sústredil práve na vytvorenie e, miest, pracovných miest aj pre mladých. Európska únia pomáha členským štátom v popasovaní sa s touto úlohou, ale nemôže sa týmto problémom zaoberať ako jediná. Budú potrebné aj ďalšie kroky v iných oblastiach. Bude treba využiť aj flexibilitu, verejné prostriedky, bez nich nebude možné naštartovať rast. Uznesenie vo svojom finálnom e, znení išlo týmto smerom a preto som hlasovala zaň. Ďakujem kolegyňa Kiniči, e, kolegyňa Schlein teraz. Prezidente. Ďakujem, pán predseda. Hlasovala som za uznesenie, aj keby som e, si bola želala silnejšie slova na túto tému, ktorá v mojej krajine, v Taliansku, E, e, znamená, že e, v niektorých regiónoch je nezamestnanosť mladých dokonca 60 Ide tu o mladých, ktorí majú menej než 30 rokov. Ja mám rokov 29 a nemôžem pokojne spávať, keď viem, že sú rovnako starí ľudia v mojej krajine, ktorí by chceli mať deti, ale nemôžu si to dovoliť, lebo nemajú prácu ehm, tento program e, disponuje určitými e, zdrojmi, musíme ich čo najlepšie využiť, na toto budeme dávať pozor pri komisii. A nie je, nejde tu iba o to, aké pracovné miesta pre mladých vytvoríme. Ide o to, aby to boli kvalitné pracovné miesta, ktoré by mohli im um, zabezpečiť uh, udržateľnú uh, budúcnosť. Taká to by mala byť naša zodpovednosť voči budúcim generáciám. Takže ide o to, aby sme e, sa snažili o trvalú, trvalú udržateľnosť aj pri e, tvorbe pracovných e, miest. Ďakujem, pani kolegyňa Šlajn. Teraz kolegyňa Komi. Ďakujem, pán predseda. Hlasovala som za, pretože Údaje o nezamestnanosti mladých sú veľmi alarmujúce, týkajúcu, týkajú sa e, toho, že my všetci, nezávisle od našej politickej príslušnosti, sa musíme snažiť tento problém vyriešiť. Ja som presvedčená, že príležitosť e, e, treba dať mladým, aby si mohli nájsť pracovné miesto, aby si mohli vytvoriť svoju budúcnosť, pretože ich budúcnosť je naša budúcnosť oni sú tou najčerstvejšou časťou e, našej spoločnosti, e, tou najúrodnejšou pôdou, o ktorú sa treba e, starať. A preto si to vyžaduje riešenie tohto problému naozaj integrované riešenia, integrované medzi členskými štátmi a Európskou úniou. To je to najdôležitejšie. Garančný fond je v poriadku. V Taliansku sa predlžila možnosť, možnosť čerpania prostriedkov z neho na 29 rokov. To je dobré ale e, je treba robiť aj iné kroky, treba napríklad harmonizovať aj bolonský proces. Ďakujem, pani komi, teraz kolega Zdechovský. Vážený pane prezidente, ďakujem za slovo. Ach. Vážený pán predseda, ďakujem za slovo. Rád by som povedal, ako som hlasoval. Chcem zdôrazniť, že mám veľké výhrady napriek tomu, že som hlasoval za veľké výhrady k tomu, čo je v tomto dokumente všetko zaradené. Krátkodobé problémy znamenajú, sa, nedajú sa vyriešiť krátkodobými riešeniami dlhodobé problémy mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní. Mali by sme si vziať za svoje najlepšie praktiky zo Švajčiarska, z Nemecka, z Rakúska, kde existuje duálny systém vzdelávania, tieto krajiny, ktoré krajiny, ktoré nevenujú pozornosť mladým ľuďom z dlhodobého hľadiska, majú problémy s vysokou nezamestnanosťou mladých. Ďakujem za slovo. Ďakujem, kolegyne Zaborská. Ďakujem, kolegyne Zaborská

Pozmienujúci návrh, ktorý navrhla skupina EKR a ktorý podporila britská konzervatívna strana, akceptuje princíp, že v EÚ existuje slobodný pohyb pracujúcich, ale iba kvalifikovaných pracujúcich by, iba títo by mali byť možné, aby sa voľne pohybovali. Takto to vidí britská e, konzervatívna strana, ktorá je euroskeptická. Masový pohyb ľudí po Európe mal za následok negatívne javy. Veríme, že iba národné štáty, ktoré si kontrolujú svoje hranice, by mali rozhodnúť o tom, kam sa presúvajú migračné toky bodový systém, ktorý by sa riadil národnými štátmi a nie EÚ a ktorý by riadil migračné toky cez hranice. Toto je žiaduce. Ďakujeme, kolega Wolf. Týmto sme uh, vyčerpali vysvetlenia hlasovania k nezamestnanosti mladých a teraz prejdeme k ďalším vysvetleniam hlasovania k situácii v Iraku. E, začne kolega Foyt. Herr Präsident, äh, werte Kolleginnen und Kollegen. Vážený pán predseda, kolegovia, tí z vás, ktorí ste ešte tu, ako nový poslanec v Európskom parlamente. Som pohoršený z toho, že tu nie je ani 10 ľudí e, do 14. hodiny. E, bola predsa naplánovaná plenárna schôdza. A nechápem, prečo je tu tak málo. E, ja som hlasovala za toto vyhlásenie, ale nemyslím si, že to stačí. Celý tento región je destabilizovaný a ja si kladnem otázku, čo táto vojna priniesla ľuďom, pretože opäť sú ľudia prenasledovaní v tomto regióne, opäť sú prenasledovaní kresťania, sú ľudia vystavení mučeniu, zneužívaniu a celý tento región je destabilizovaný. Myslím, že vzhľadom na túto situáciu je potrebné v tomto smeru urobiť viac. Sú tam obrovské zdroje ropy v tomto regióne a ešte stále nevieme, či e, zajtra sa tam bude všetko riadiť podľa e, e, šarie, alebo či naďalej budú plynúť investície podľa riadne platného práva. Ďakujem pekne, kolega Foyt. Ešte by som na to nechcel dodať, že vysvetlenie hlasovania po hlasovaní pre, sú určené pre jednotlivých poslancov, aby mohli vysvetliť, prečo hlasovali tak, ako hlasovali. Tento fakt a táto časť eh, plenárnej schôdze nie je určená na vypočutie všetkých eh, poslancov Európskeho parlamentu. Chceme ešte ďalej podotknúť, že ani v parlamente v Nemecku, ani v tomto parlamente nie je zvykom, eh, že by na návštevníckej tribúne zaznievali podporné alebo nesúhlasné reakcie Teraz prejdeme k pánovi Kavovi, tento však nie je, aj keď sa prihlásil dokonca osobne a nie je tu. Týmto sme vyčerpali vysvetlenie hlasovania k Iraku a teraz nasledujú vysvetlenie hlasovania k eskalácii násilia medzi Izraelom a Palestínou. Máme tu len jedného prihláseného. A opäť kolega Pojk, nech sa páči. Pán predseda, ďakujem za to, že mi dávate slovo. Hlasoval som za tento návrh, ale podľa mňa to e, nezachádza dostatočne ďaleko. Včera v rozprave e, najmä pán Lansdorf hovoril o e, práve na sebaobranu Izraela. Myslím, že tu treba dodať, že krajina ako Palestína, ktorá už niekoľko desaťročí je obsadená, je rozdelená, kde sa stavajú múry. Táto krajina, kde stá tisíce a desať tisíce ľudí sú v utečenských táboroch eh, v susedných krajinách, má tiež právo na eh, sebaobranu. A bol by som rád, keby v tomto regióne eh, čoskoro zavládol opäť pokoj. Dúfam, že našimi uzneseniami a možno aj aktívnou politikou k tomu prispejeme, ale musíme zohľadňovať obe strany, nielen jednu. Ďakujeme pekne, e, pán kolega Vojk. Týmto sme vyčerpali všetkých prihlásených rečníkov do vysvetlení hlasovania a týmto sme sa dostali na záver tohto plenárneho týždňa. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí sú tu ešte prítomní. Želám vám všetkým šťastnú cestu domov, e, príjemné leto. Chcem sa poďakovať všetkým spolupracovníkom, ktorí pripravujú plenárnu schôdzu. E, tu po mojom boku pán predseda veľmi láskavo ďakuje tlmočníkom Želám vám všetkým šťastnú cestu domov. Ešte pán kolega Vali sa prihlásil. Eh, Ďakujem, pán predseda. Je to od vás eh, pekné, že ste mi dali ešte slovo. Pre mňa je ale smutné, hovoriť e, v takto prázdnej e, plenárnej e, sieni. My sme sem prišli, silno nás platia daňoví poplatníci na to, aby sme vykonovali našu prácu, ale ak máme robiť toto, tak by sme to mali robiť čo najkoherentnejšie a čo najkompetentnejšie. Ale mi sa zdá, že tu nie je rešpekt a úcta zo strany mojich kolegov k tejto našej práce, pretože aj vy, vy ste e, hovorili, že títo ľudia, ktorí tu boli, museli ísť na lietadlo, ale nie sú platení za to, aby išli na lietadlo, sú platení za to, aby, aby tu boli a aby tu e, s najväčšou vážnosťou a úctou e, vykonávali svoju prácu. Ďakujem, pán predseda. Pán kolega, vy ste nový, preto som vám neodobral slovo. Bolo to všeobecné politické vyhlásenie Eh, aj za to sme platení, že sa máme pridržiavať eh, pravidiel eh, hry. Môžete sa vyjadrovať iba k technickým otázkam. Takže, pán kolega ktorý máte slova, ale tiež iba k technickým otázkam. Pán predseda, čo sa týka posledného rečníka, možno niekedy nemajú ľudia inú možnosť iba ísť na lietadlo, ktoré letí práve teraz. Takže